Milí priatelia, chcel by som sa vám všetkým poďakovať kolegom z Európskeho parlamentu aj všetkým ostatným z Európskej komisie, z Európskej rady, z Polského parlamentu, aj z mimo Európy, za to, že ste sem dnes prišli stretávame sa, aby sme vzdali úctu 96 ľuďom, ktorí tragicky zahynuli v sobotu v Smolensku. Medzi nimi bol aj prezident členského štátu EÚ a 18 poslancov, naši kolegovia z Národného parlamentu, demokraticky zvolení ľuďmi. Myslíme v prvom rade na rodiny zosnulých. Prejavy podpory, ktoré som obdržal od eh, tak eh, veľa ľudí, od kolegov z Európskeho parlamentu, Eh, z Európskej komisie, z Európskej rady, od eh, veľvyslancov pri EÚ, od zamestnancov, od novinárov, aj od ľudí z mimo EÚ. Tieto všetky prejavy dali mne aj mojej krajine istú silu a preto aj istú, istú útechu a teší ma to. Myslím si, že môžeme byť e, hrdí na to, akým spôsobom zareagoval náš národ. Táto e, katastrofa je naozaj bezprecedentná. Títo ľudia zomreli e, počas toho, ako slúžili E, svojej krajine, ako si išli uctiť pamiatku tisícov polských dôstojníkov, ktorí boli zavraždení počas druhej svetovej vojny v Katyni. Dejiny sa takto akýmsi spôsobom, dramatickým spôsobom um, vrátili e, k tomu, k tej pôvodnej katastrofe. Ruská reakcia nás dojala, bola veľmi dôstojná, bola plná porozumenia pre nás. Ďakujeme, ruskí priatelia. Sme presvedčení, že aj to nám pomôže náš kontinent spojiť a takisto aj dosiahnuť jednak zverejnenie historickej pravdy, ale aj dosiahnutie e, vzájomnej, vzájomnej dôvery, vzájomného rešpektu. Viem, že Európa spolu s Polskom sa nachádza v náročnom momente, náročnej situácii. Vážení kolegovia, dámy a páni, v Polsku je zvykom prečítať e, mená, zoznam ľudí, ktorí zahynuli, tak aby sme si e, mohli na nich ešte raz e, spomenúť, aby sme na to mali istú príležitosť, čas. Chcel by som sa ešte raz poďakovať mene e, Poliakov všetkým ľuďom, ktorí tu dnes sú. Sú tu zastúpení zastupcovia aj európskych inštitúcií, všetkých európskych inštitúcií, takisto aj členských štátov. Máme tu aj veľvyslancov z mimo uh, územia Európskej únie. Všetci potrebujeme tento pocit jednoty, pretože v jednote je sila. My v Európe, v Európskej únii dobre vieme, ako Veľa práce nás e, stojí e, vlastne Európska únia ako taká. Je to každodenný proces. E, každý deň nám pripomína, že práve keď sme jednotní, sme silnejší. Lech Kaczyński. Dôležitá osobnosť politickej opozície a solidarnosti a hnutia Solidarnosť, zástupca predsedu odborového zväzu Solidarita a predseda Najvyššej kontrolnej komory e, bol súčasne, bol aj ministrom vo vláde, v ktorej som ja predsedal a v roku 2005 sa stal prezidentom Polskej republiky. Maria Kačinská, prvá dáma Polskej republiky. Richard Kačarovský, posledný exilový prezident Polska v Londýne. V roku 1991 odovzdal prezidentské insígnie Lechovi Valencovi, novému prezidentovi Slobodného Polska, Anna Valentinoviča, Valentinovičova. To bola žeriavnička v Lodiniciach v Dánsku. A práve keď ju prepustili a ona sa zaktivizovala, tým spustila štrajky v roku 1980, ktoré vyvrcholili založením odborového zväzu Solidarita. Krištof Putra, zas Tovca, podpredseda snemu, bývalý e, podpredseda Senátu Právo a spravodlivosť. Gražina Genšická, predsednička parlamentnej skupiny strany Právo a spravodlivosť, bývalá ministerka regionálneho rozvoja, bývalá zástupkynia ministra práce a sociálnej politiky Přemyslav podpredseda strany Právo a spravodlivosť, bývalý podpredseda vlády, bývalý predseda parlamentného klubu strany Právo a spravodlivosť. Alexandra Natali Šviat, poslankyňa a podpredsednička strany Právo a spravodlivosť, podpredsednička parlamentného výboru pre verejné financie. Zbigniew Wasserman, poslanec za stranu Právo a spravodlivosť, bývalý minister a koordinátor spravodajskej služby, bývalý pod, zástupca ministra spravodlivosti. Janina Fetlinská, senátorka za stranu práva a spravodlivosť, podpredsednička výboru pre zdravotníctvo. Stanislav Zajonc, senátor za stranu práva a spravodlivosť, podpred, eh, pardon, predseda eh, výboru pre obranu, bývalý podpredseda Sejmu, advokát v politických procesoch, ktoré prebiehali pred rokom 1989. Kristina Bochanek, podpredsednička Senátu, organizátorka celo polských e, novinárskych, e, e, novinárskych akcií občianská platforma Gregor Dolňák, poslanec v troch poslaneckých obdobiach, predseda výboru pre správu a vnútro, vedúci volebného štábu pre občianskú platformu pred poslednými voľbami do Európskeho parlamentu. Mačej Plažinsky taktiež bol počas troch volebných období poslancom Polského parlamentu, predseda Združenia Spolnuta Polska, bývalý predseda Sejmu, e, bývalý e, na podpredseda Senátu, zakladateľ občianskej platformy. Arkadiusz Rybický, poslanec počas dvoch volebných období za stranu občianská platforma bývalý námestník ministra kultúry, spolutvorca legendárnych 21 postulátov z gdanských lodeníc z roku 1980, ktoré boli pri koliske Solidarity. Sebastian Karpiňuk, poslanec občianskej platformy, podpredseda výboru pre ústavnú zodpovednosť, tajomník parlamentného klubu občianskej platformy, bývalý zástupca starostu mesta Kolobžek. Jerzy Smajčinský, podpredseda Sejmu, bývalý minister obrany, kandidát demokratickej lavice v prezidentských voľbách v roku 2010. Izabela Jaruganovacka, poslankyňa, ktorá e, zastupovala demokratickú Európsku eh, alianciu demokratickej lavice, bývalá podpredsednička vlády, bývalá ministerka práce a sociálnej politiky, splno, bývalá splnomocnenkyňa vlády pre rovnaké postavenie e, mužov a žien. Jolanta Šimanek Dereš, poslankyňa parlamentu za demokratickú lavicu, podpredsednička výboru pre zahraničné otázky, bývalá ministerka a predsednička prezidentskej kancelárie prezidenta Alexandra Kvašnevského, podpredsedníčka Demokratickej lavice. Lešek Deptula, poslanec, ktorý počas dvoch volebných období za Polsku farmárskú stranu bývalý maršal podkarpatskej provincie Vieslav Boda, poslanec ktorý, strany PSL, poprvýkrát zasadol v parlamente v roku 1989 podpredseda výboru pre správu vnútorných vecí, člen rady E, civilných služieb, bývalý predseda obvodu Tarnov a Malopolska, člen e, no, ten šlabu Edvard Vojtas, poslanec e, za stranu PSL dve volebné obdobia, bývalý maršal Lubelského regiónu, poslanec PSL v Lubline, mal sa stať 51. poslancom v Európskom parlamente potom, ako nadobudne platnosť Lisabonská zmluva. E, Vladislav Stašák, pred, vedúci prezidentskej kancelárie Polskej republiky, bývalý minister vnútra, bývalý námestník e, e, predsedu Varšavy, bývalý aktivista nezávislého združenia študentov. Aleksandr Šidlo, predseda kancelárie národnej bezpečnosti, bývalý minister národnej obrany. Mariusz Hanzlik, minister kancelárii e, polského prezidenta. Pavel Vypich, minister v kancelárii prezidenta Polskej republiky. Stanislav Jerzy Komorovský, námestník ministra národnej obrany, bývalý námestník ministra pre zahraničné veci, bývalý veľvyslanec Polskej republiky v Spojenom kráľovstve, bývalý veľvyslanec Polska v Holandskom kráľovstve. Andrej Kremer, námestník ministra zahraničných vecí. Tomáš Merta, námestník ministra kultúry a národného dedičstva, hlavný zodpovedný za historické obnovovanie budov, Mariuš Kazania, riaditeľ pro diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných vecí. Slavomír Skřipek, guvernej Národnej banky Polska, predtým zástupca starostu Varšavy, predtým bol zástupca demokratickej opozície, aktivista, člen študentskej opozičnej organizácie, organizátor opozičných eh, eh, demonstrácií, môj osobný priateľ, Janusz Kochanovský, právnik a polský ombudsman. Piotr Nurovský, predseda Polského olympijského výboru, podnikateľ, polský diplomát. Otec Justiny a svokor Andreja Justina. Andrej, sme s vami. Andrej Převožník, minister a posledných 17 rokov tajemník Rady ochrany pamiatky bojov a mučeníctva neúnavný organizátor všetkých akcií, ktoré sa snažili pripomenúť katinskú vraždu. Autor výstavy, ktorá je teraz otvorená v parlamente. Stanislav Mike, právnik, bývalý ústavný sudca, podpredseda Rady pre ochranu pamiatok, bojov a obetí. Doktor Janoš Kurtika, predseda Ústavu národnej pamäte. Januš Krupsky, riaditeľ úradu pre e, vojenských veteránov a potláčaných osôb, osôb prenasledovaných za komunizmu. On sám bol prenasledovaný komunistickými bezpečnostnými službami. E, Joana Agacká Indecká, advokátka, predsedkynia advokátskej komory. generał. Generál František eh, Gongor, šéf generálneho štábu eh, vojska Polska. Generálny e, plukovník Branislav e, Kviatkovský, zodpovedný za vojsko Republiky Polska. generálny plukovník Andrej Blašik, e, zodpovedný za letectvo Polskej republiky. Generálny major Tadeusz Buk, zodpovedný za e, armádu Polskej republiky. Generálny major Vladimír Potašinský, zodpovedný za špeciálne jednotky, vojens, voj, vojenské jednotky Polskej republiky. Eh, viceadmirál Andrzej Karveta, zodpovedný za eh, námorníctvo Polskej republiky. Ehm, brigádny generál e, Kazimier e, Gilarský, zodpovedný za e, Varšavskú garnizónu. Generálmajor, bischof. Generálny bischof Tadeusz Plowski, e biskup e, polských vojsk. Generálny major e, arcibiskup Miron Chodakovský, vedúci ortodoxných e, duchovných v polskej armáde. plukovník pastor e, Adam Pilch, evangelický duchovný e, v polských vojskách. Páter Jan Ošinský, katolický duchovný e, v polských vojskách. Páter Roman Indrejčík. On je duchovný pri e, prezidentovi Polskej republiky. Profesor Páter Richard Rumjanik, rektor Univerzity kardinála Višinského vo Varšave. páter Bronislav Gostomský, zástupca Združenia e, katinskej rodiny. Páter Jozef Joniec, zástupca Združenia Parafiada. Páter Zdzislav Krul, zástupca Združenia Katinské rodiny. Páter Andrzej Kwasnik, zástupca Združenia Katinské rodiny. Edward Edvard Duchnovský, predseda asociácie Sibírske obete. Andrzej Sarios Škonský, predseda Federácie katinskej rodiny. a za obete rodín z Katynu, Tadeusz Lutoborský. Anna Maria Borowska. Bartoš Borovský. Bronislava Oraviec Lofla. Katarzyna Piskorska. Vojciech Severin. Lešek Solský. Gabriela Zich. Česlav Civinský, predseda eh, asociácie vojakov v domobrane. Stefan Melak, predseda eh, Katinského výboru. Zenona Mamantovič, Vojek, E, spoluzakladateľka e, Združenia Katinské rodiny. Teresa Valevská, Pši Jalkovská, predsedkynia e, nadácie Golgota Východu. Eva Bonkovská, vnúčka brigádneho generálu polskej e, armády Miečislav e, Smoravinský, ktorého zavraždili v Katíne. E, plukovník Zbigniew Demský, účastník Varšavského povstania. brigádny generál Stanislav Komornický, e, kancelár Najvyššieho e, vojenského rádu Virtuti Militari. Jan Natuševic Miller, e, ona prežila tábor v Sibírsku. Janusz Zakrzynski, herec. Ďalej e, pracovníci kancelárie prezidenta e, Polskej republiky Katažina Doračinská. Aleksandr Fedorovič. Dariusz Jankowski. plukovník eh, dr. Vojciech Lubinský. Barbara Maminská. Izabela Tomaszewska. Jaroslav Fločák. kapitán Darius Michalovský. Poručník Pavol Janeček. poručník Piotr Nosek. Artur Francúz. Pavel Krajewski. Jacek Surovka. Marek Ulerik. Podôstojník Agneska Pogrodka Venčlávek. Ďalej členovia osadenstva lietadla. Arkadius Protasiuk, letec, kapitán. Major Robert Gživna, pilot. poručník Artur Zientek, Andrzej Michalák. Natália Januško. Barbara Maciejčik. Justina Moniusko. Teraz poprosíme o minútu ticha. Thank you very much. Thank you all of you. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým.